celú európsku filozofiu bezpečnosti jadrových prevádzok. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Oettinger, za VROM. E e bol predložený návrh oznesenia e, e, týkajúci sa gestného výboru. Bude sa hlasovať zajtra o tejto veci na, na paludnie. Teraz budeme, e, budeme sa teraz zaoberať otázkou emisie skleníkových plynov. Budeme hovoriť o pravidlách započítavania a akčné plány pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývať z činnosti súvisiacich využitím pôdy. Spravodajca Arce. pána Narsenis a druhá správa je eh, eh, Aikuta a je to mechanizmus monitorovania nahlasovania emisí skleníkových plynov. Začneme kolegom Arsenisom. 4 minúty. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, eh, pani komisárka, máme pred sebou konkrétne správy a to, tým spoločným pojitkom je, sú klimatické zmeny. Každý rok sa zúčastňujeme vyjednávaní na túto tému a krôčik za krôčikom postupujeme vpred. Zároveň však každým e, rokom konštatujeme nespokojnosť s dosiahnutým pokrokom, e, e, hodnotíme ho ako nedostačujúci, a e, chceme e, a je, máme za to, aby sme dosiahli celosvetovú dohodu do roku 2050. A zatiaľ sa nám veľmi nedarí dosahovať e, dohody. Robíme niečo zle. V týchto dvoch správach Európsky parlament vysiela jednoznačné stanovisko, e, že musíme byť odhodlanejší, musíme tomu prikladať väčšiu váhu a e, to sa musí vzťahovať na našu európsku legislatívu. Na medzinárodnej pôde často to vyznieva tak, že sme ako si spokojní s existujúcim stavom, že stačí koncipovať e, e, legislatívu v tej podobe, ako je dnes. Ale zjavne to nestačí. Po Durbane sme e, sa rozhodli, že rozhodnutia z konferencie v Dorbane zapracujeme do našej legislatívy tak, že zakomponuje e, pravidla započítavania pre problematiku využívania pôdy a e, pre problematiku lesného hospodárstva povinnosť pravidel započítavania, započítavania v prípade e, využívania pôdy, e, zalesňovania, odlesňovania. To vyplynulo ako povinnosť z e, Durbanskej dohody. Zároveň však členské štáty EÚ sa odhodlali k tomu, aby koncipovali pravidlá vzťahujúce sa na aktivity, ktorým je vystavená polnohospodárska pôda. V EÚ E, máme povinnosť byť akýmsi priekopníkom v tejto oblasti, byť vzorom pre ostatných. No a e, to, čo sa nám podarilo v prípade mokradí, je vzorom pre iných. Ak, ak e, budeme k tomuto pristupovať so všetkou vážnosťou, ak budeme oveľa zodpovednejšie pristupovať k našej environmentálnej politike, tak určite e, e, dokážeme veci posunúť ďalej. Už pri prehodnocovaní našich cieľov v roku 2015. No a veľa, e, veľa hlav sa dalo dokopy, boli spravodajcovia, spoluspravodajcovia. A toto úsilie E, prispelo k tomu, aby sme e, koncipovali túto správu e, pomohli mi napríklad zo sekretariátu socialistov, ďalej aj zo sekretariátu environmentálneho výboru. Takisto nám pomohlo cyperské predsedníctvo, komisia a rad ďalších. Všetci pridali ruku k dielu a preto to prešlo už pri prvom čítaní a dnes e, v roku 2000, to je v tomto roku 2013, členské e, štáty si už, sú už postavení pred povinnosť uplatňovať e, tieto pravidlá započítavania a chceme mať dohodu v roku 2015 a robíme všetko preto. Teraz pán Ekut, 4 minúty, ďakujem pekne. Úvodom by som sa chcel poďakovať E, tieňovým spravodajcom komisii, e, takisto aj cyperskému predsedníctvu za, e, za to, že sa podarilo dopracovať sa k dohode už pri prvom čítaní. Nebolo by sa to udialo bez snahy všetkých zainteresovaných. E, tá naša správa je veľmi dôležitá e, pre e, z hľadiska povinnosti výkazníctva, aby, pre všet, aby všetci postupovali podľa rovnakých zásad pravidel, rovnako to vykazovali, aby sme mali prehľad v tom, aké skleníkové plyny sa generujú. Členské štáty sú povinné zostaviť dlhodobé plány prechodu prechodu e, do e, hospodárenia, kedy sa dosiahne 80-85% zníženie skleníkových plynov. Samozrejme, ten ďaleký horizont je rok 2050, ale ako máme naplniť tento cieľ, už dnes musíme konať. Ďalšia otázka je, je otázka e, čo sa týka e, e, vlastne e, zlepšenia výkazníctva pri pri, v tej oblasti odosielania tovaru a vôbec prepravy tovaru. Veľmi dôležitým aspektom v našej správe bol aspekt financovania. Dve členské štáty E, boli veľmi ťažkopádne pri tom vyjednávaní. Aj napriek tomu, že prezentujú sa ako veľmi zelené. Ide o Spojené kráľovstvo a Nemecko. Na pôde e, rady E, keď sme hovorili o, o, o požiadavkách výkazníctva, vykazovanie prostriedkov vynakladaných na túto oblasť, tak práve tieto dva členské štáty sa veľmi petili, e, veľmi e, vyjadrovali výrazné problémy s tým, aby to mohli vykazovať podľa požiadaviek je to Spojené kráľovstvo a Nemecko, ktoré robia ťažkosti. Nie sú to rozvojové krajiny. Musíme si uvedomiť jednu vec. Táto správa nehovorí o právomoci členských štátov. V podstate e, žiadame od členských štátov jedinú vec, aby vykazovali objemy finančných prostriedkov, ktoré vynakladajú na túto oblasť e, a, e, ktoré vynakladajú na, na rozvojové krajiny. A musíme si uvedomiť, že EÚ musí mať prehľad o tom, aké peniaze sa vynakladajú smerom na rozvojové krajiny. A e, žiaľ Bohu, doteraz každý rok sme mali problém to vyčísliť ako to bolo e, pri rokovaní v Dohe? Dánsko niečo e, prisypalo, e, Francúzsko niečo prisypalo, potom Spojené kráľovstvo niečo prisypalo, ale v konečnom dôsledku sme nedokázali vyčísliť celkový objem financií poskytovaných zo strany EÚ rozvojovým krajinám, pretože sa to vykazuje rozdielným spôsobom a bolo to skutočne nelahké E, presvedčiť Spojené kráľovstvo a Nemecko, aby e, sa zhostili tejto povinnosti je dôležité, aby Európska, Európka, Európska únia urobila tento zásadný krok, aby dokázala prehľadne vykazovať finančné prostriedky poskytované rozvojovým krajinám. Ak to nedokážeme, tak je to na našu hambu. Myslím si, že sa nám už podarilo pokročiť na tejto ceste, ale to nestačí. Našim cieľom je mať skutočne zelené hospodárstvo a to podmienkou je mať dobré Teraz pani Edegard. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem povedať, že si naozaj veľmi vážim oboch spravodajcov, pána Arsenisa a pána Eghauta a vzdávam hold aj generálnemu e, sekretariátu a tieňovým spravodajcom. Je to naozaj príklad vynikajúcej spolupráce medzi troma inštitúciami a taktiež e, sa do toho veľmi angažovalo cyperské predsedníctvo a vďaka tomu môžeme ukončiť tento legislatívny postup dohodou v prvom čítaní pri obidvoch týchto spisoch. Čo sa týka e, využívania pôdy, e, my sme sa dopracovali k výsledku, ktorý je veľkým krok, krokom vpred smerom k našim medzinárodným záväz, záväzkom a rozvíjame tým našu environmentálnu politiku. Kompromis dosahuje hlavné ciele návrhu komisie je v súlade s e, rozhodnutím, e, ktoré padlo v Darbane a taktiež budú plne e, rešpektované medzinárodné normy, aj to, čo je v kiotskom protokole až do roku 2020, bude zharmonizované započítavanie emisí, ktoré vyplývajú z týchto činností a taktiež sa tým odstraňuje veľká medzera a umožňuje sa, aby v budúcnosti všetky odvetvia prispeli k zmierneniu e, emisí skleníkových plynov. A taktiež sú tu zabezpereky pre majiteľov pôdy, ale predsa len je tu vysoká úroveň e, ambícií tak na strane komisie ako zainteresovaných strán. A čo sa týka tých hlavných e, výdobytkov, Začne sa až už od roku 2020, ale bude sa postupne započítavať e, táto činnosť už e, od teraz do roku 2020. Takže to treba vidieť ako prvý krok a e, samozrejme treba zvýšiť zbieranie údajov o polnospodárskej pôde. Taktiež e, sa môžeme e, pozrieť na krok jednotlivých členských krajín, tým sa posilnia osvedčené postupy a e, možno, že využijeme lepšie informácie v budúcnosti. Je to taktiež ústredný legislatívny nástroj pre udržateľnú ekonomiku, pretože bude vypracovaná cestovná mapa, metodika, to všetko e, vo vzťahu s polnohospodárskou pôdou a súvisiacimi emisiami. Taktiež je tu otázka zachytávania uhlíka, ale to všetko už bude teraz v Európe započítavané. E, ďalšie kroky je potrebné rýchle pristúpiť k uplatňovaniu, aby sme nadobudli lepšie vedomosti v tejto oblasti. My budeme v, úzkej, e, v úzkom vzťahu s členskými krajinami, aby sme rozhodli, čo a kedy treba spraviť Naviac chcem zdôrazniť, že prvý článok tohto rozhodnutia poukazuje na to, že ide naozaj iba o prvý krok. Ten ďalší krok sa <clears throat> týka toho, kedy a akým spôsobom bude môcť za, e, budú môcť byť tieto emisie zahrnuté do e, európskych cieľov znižovania emisí. Ale je to dôležitý milník a odstraňuje sa tak medzera v našej európskej politike a budeme môcť ľahšie diskutovať o tom, akú úlohu toto odvetvie bude zohrávať pri budúcich klimatických politikách. Teraz niečo k tomu mechanizmu monitorovania my sme najskôr chceli zlepšiť súčasný mechanizmus monitorovania a nahlasovania a taktiež sme sa chceli ubezpečiť, že sa uplatňuje to, o čom sa rozhodlo už v roku 2009, takže sme chceli e, solidný základ pre e, plnenie medzinárodných e, záväzkov v rámci druhého implementačného obdobia kiotského protokolu. A taktiež sme sa chceli ubezpečiť, že sa bude ďalej rozvíjať európska politika v oblasti klimatických zmien. My si myslíme, že tento kompromis e, splňa tieto ciele, aj keď uznávame, že nie o všetkých témach sa možno hovorilo na takej úrovni ambícií, akú sme si pôvodne želali, napríklad e, na hlasovanie nízkouhlíkových e, stratégií alebo financovanie alebo aj e, širší mandát na príjmanie vykonávacích a delegovaných aktov. Komisia e, súhlasila s e, istými prehláseniami, ktoré určite budú súčasťou dnešnej zápisnice. Ale my vítame tento kompromis, pretože je jasné, že európske štáty naďalej budú prispievať k celosvetovému úsiliu udržať eh, oteplenie eh, na úrovni 2 stupňov Celzia. A EÚ si bude naďalej plniť svoje záväzky. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme úzko spolupracovať s členskými krajinami a budeme plne informovať Európsky parlament. A v prípadoch, ak to nebude uspokojivé, alebo ak bude potrebné zvýšiť úroveň ambícií, tak vedzte, že sa do toho e, bezodkladne pustíme, aj keby to, si to vyžadovalo nové návrhy, ktoré budú musieť prejsť rozhodovaním. Ja však dúfam, že počas hlasovania podporíte výrazne obidva tieto spisy, iba tak sa výrazne posunieme vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený Vážená pani komisárka Hedegard, máme obrovský e, časový sklz dnes večer, dámy a páni, a preto vás naozaj prosím, aby ste sa prísne pridržiavali vášho rečníckého času. Pani Westlund za rozvojový výbor na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto dohodu. Je dôležité mať tu pravidlá a to na to, aby sme mali e, základ aj pre budúce rozhodnutia v klimatickej oblasti. Ja za náš výbor si myslím, že je naozaj pozitívne, že máme takéto nové pravidlá. To svedčí aj o úsilí e, jednotlivých členských krajín. Je dôležité, aby sme konali aj my, a nielen e, rozvojové krajiny. Dôležité je mať dostatok faktov, aby sme sa potom mohli nad nimi zamyslieť. Ale nie vždy sa nám podarilo zareagovať na kritiku, ktorá prichádza z iných priemyselných krajín. Máme tu rozvojovú pomoc pre chudobné krajiny, ale niekedy e, tie prostriedky využívame na riešenie klimatickej e, otázky. Čiže jednou rukou berieme to, čo dávame, e, druhou dúfam, že sa to v budúcnosti zmení, že to bude vyvýžanejšie. Dúfam, e, že to len prispieje k tomu, čo robíme v chudobných krajinách. Na, a, a... Έτσι ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Takže teraz budeme mať rečníkov menej politických skupín za skupinu EPP. Pani Morkenajte Mikulajnien. Ďakujem. Je nepochybné, že EU je jedným z lídrov v globálnom boji proti klimatickým zmenám. Ale tu otvárame otázku, či sme dostatočne ambiciozni, alebo či nie sme sami. Dohovor OSN o klimatických zmenách a kiotský protokol nám umožnili prijať určité rozhodnutia. V prvom rade v oblasti e, LULU CF e Komisia navrhla ambiciózny projekt s cieľom zahrnúť viaceré položky do účtovných pravidiel. Bude potrebné skôr či neskôr v tejto oblasti prijať nové opatrenia. Zároveň by som však chcela pripomenúť základné pravidlo proporcionálnosti EÚ Počas diskusí s členskými štátmi chcem zdôrazniť, že e, LULUCF by nemal pre členské štáty alebo farmárov znamenať e, neumernú záťaž. Okrem toho by nemal vnášať dodatočné povinnosti spojené s úsilím a s e, účtovaním, pokiaľ ide o klimatické zmeny. V tom finálnom dokumente E, sa e, odražajú naše najväčšie obavy. Členské štáty nemusia poskytovať tie údaje, ktoré nie sú povinné, pokiaľ ide o dohovory OSN. Nebola e, prijatá jednotná definícia cieľov. Chcela by som poprosiť, aby sme e, prijali taký e, harmonogram, ktorý nie je príliš e, ambiciozný a ktorý by nám umožnil postúpiť. Pani Úvskok. Ďakujem pekne, pán predseda. Škodlivé je nedostatočné úsilie jednotlivých členských krajín v boji proti klimatickým zmenám, ale taktiež je negatívne to, že sa ťažko sledujú už prijaté rozhodnutia. My musíme e, dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si už stanovili, ale na to potrebujeme správne informácie. Musíme taktiež mať jasno v výsledkoch. Zatiaľ systém nahlasovania nebol dostatočný, ťažko sa porovnávali výsledky a dúfam, že sa to teraz zmení aj prostredníctvom tohto návrhu, teda v oblasti monitorovania a nahlasovania emisí skleníkových plynov. Potom je tu otázka monitorovania, dohľadu a treba z, myslieť aj na obnoviteľné zdroje energie. Možno, že sa to zdá byť niekedy zjednodušené, ale ak chceme naozaj klimatickú politiku jedného dňa, tak musíme e, konať a nie len hovoriť. Dúfam, že sa tak aj teraz stane. Ďakujem. Pán Ziobro, modrá karta. Príjmete modrú kartu? sobie zadać koleżance pytanie. Áno, mám otázku. Pri všetkej úcte, pokiaľ ide o klimatické zmeny, eh, eh, by som sa chcel spýtať, či vidíte nejak akú príčinu a e, účinok, pokiaľ ide o zapojenie EÚ do nízkouhlíkovej ekonomiky a narast nezamestnanosti. Vidíte tu nejaké prepojenie? Veľké spoločnosti presúvajú svoju produkciu mimo Európy do krajín, kde sa neobmedzujú emisie CO2, ako sú napríklad krajiny v Ázii. A Európa na tom e, stráca. Eurosocialisti by sa chceli spýtať, či to považujete za dôležité. Myslím, že toto je súčasťou klimatickej debaty a zohráva to kľúčovú úlohu. Musíme dbať na to, aby sme mali komplexnú dohodu, aby sme prichádzali o pracovné miesta v prospech krajín s horšími pracovnými podmienkami a nižšími platmi a teda aj vyššími emisiami CO2. Ja to Eh, vidím aj na našom výbore, ako aj na výbore pre mm, priemysel, klíma je naozaj e, zásadnou otázkou. Musíme konať inteligentne. Ďakujem a teraz mene eh, Alde, pán Skirkes, dve minúty. Pán predseda, pán komisár, tieto správy sú technické správy. A myslím, že sme dosiahli veľmi dobrý kompromis, pokiaľ ide o tieto aspekty, ale vstupujú tu aj dôležité politické otázky napríklad ako je vyššia efektívnosť a transparentnosť našej politiky v oblasti klimatických zmien. My potrebujeme vyššiu transparentnosť aj vyššiu účinnosť a e, takisto treba sa zmieniť o systéme obchodovania s emisiami. Žiaľ, dochádza tu k rôznym škandálom, napríklad CDM. E, e, Takže nám sa e, podarilo tu ušetriť e, milióny, ak nie miliardy, pokiaľ ide o elektrinu pre ľudí v Európe, ale e, pomohlo to prevádzka mimo Európy E, takže musíme byť efektívnejší, aby sme mohli predísť e, opakovaniu e, fotovoltaických panelov, ktoré sme kúpili za enormnú cenu. A v Číne sa môže postupovať priamo proti týmto dotáciám. Takže pokiaľ ide o CF, je potrebné posúdiť, akým spôsobom sa vykonáva a akým spôsobom sa zabezpečuje transparentnosť a efektívnosť politik v tomto sektore. Pretože pre nás je veľmi dôležité, aby sme e, neumožnili, aby prázdne reči prevažili nad e, dobrými úmyslami pani Hasi. Vážení kolegovia, ďakujem spravodajcom za vynikajúcu prácu na celom svete dochádza k zmenám v lesníctve a polnospodárstve, ktoré produkujú zhruba jednu petinu všetkých emisií skleníkových plynov. Mnohí ľudia sa domnievajú, že účinky polnospodárstva a Ehm, lesníctva e, sú tým najlacnejším spôsobom, ako čeliť e, k týmto dôsledkom klimatických zmien, ale praktiky v týchto oblastiach sú v mnohých krajinách vrátane mojej kontroverzné ale pokiaľ nebudeme e, pravdivo uvádzať naše emisie, tak ochrana klímy sa stáva drahšia. Napríklad e, rašeliny, rašeliniska by sa nemali rozorávať a používať na pestovanie plodín. Takisto by sme nemali vo Fínsku vysúšať mokrade a nemali by sme kľúčovať e, pne, pne zoťatých stromov. Ďakujem. pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Pre mňa bolo cťou s ním spolupracovať, ako aj so všetkým, kto sa podielali na dosiahnutí kompromisu v priebehu trialogu. Táto správa nemá len sociálny a ekonomický aspekt. Započítavanie biomasy podporí lesníctvo, ktoré v mnohých oblastiach je tradičným odvetvím Dôraz na používanie väčšieho množstva výrobkov z dreva prinesie oživenie spracujúceho priemyslu, čo bude mať pozitívny vplyv aj na tvorbu zamestnanosti. Zároveň sa však objavám, obávam, aby požiadavka na zvýšenie objemu uhlíku viazaného v lesoch nemal negatívny dopad na hospodárenie prvom rade by to mohlo brzdiť prechod od monokultúr k prirodzenej druhovej skladbe našich lesov. Celkovo je však tento kompromis priateľný a ja ho podporujem. Ďakujem. Pán Seber. Ďakujem za slovo, pán predsedajúcu. Vy vám, e, chcem vám pogratulovať k tej vynikajúcej Nemčine. A to vám hovorí Rakúšan. E, ja sa teším skutočne tej dosiahnutej dohode, ktorá sa spečatí našim hlasovaním zajtra. E, v klimatickej politike treba tú celkovú záťaž rozložiť v rámci všetkých sektorov. Doposiaľ bol, bol, bol, bola venovaná malá pozornosť tomuto e, sektoru, ktorý je, sa skrýva pod chlad, anglickou skratkou LULCF. Myslím si, že všetci si uvedomujeme, že v rámci tej klimatickej politiky sme ešte na tej štartovacej čiare e, a e, je dôležité, aby príjmané rozhodnutia boli aj implementované, realizované, aby sme vyhodnocovali mali dopady. E, musíme si uvedomiť, že v tejto oblasti nemáme až e, takú spolahlivú e, bázu dát, a aj dostatok dát, toto musíme zlepšiť a z toho potom vyvodzovať závery a od toho odvodzovať opatrenia. Skutočnosť je taká, že Európa e, prikladá výraznú pozornosť tejto, tejto oblasti, ale e, fakt je aj ten, že trošku e, sme pozadu oproti tomu, čo robia v ostatku, na v ostatku sveta, aby skutočne sme, musíme zrýchliť naše aktivity, aby sme dosiahli tie vytýčené ciele pre rok 2050. Musíme postupovať e, v pevne vytýčenej línii, e, kročik za kročikom a nie odkláňať, sa tej, e, odkláňať od tej línie a skúšať niečo tam a potom onam nie je dobré kľúčkovať, ale priamo čiaro sa uberať vytýčenou cestou. Ďakujem. Teraz udelujem slovo pani Klas. Dve minuty. Ďakujem za slovo. E, ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. E, treba skutočne hľadať tú správnu cestu v tej oblasti klimatickej politiky. Čo je to správna cesta? E, to je veľká otázka. Zdá sa mi však, že to tempo napredovania v tejto oblasti sa spomalilo a zdá sa, že nie všetko je zozohľadnené v rámci politiky LULUCF. CF a je e, a skutočne žiadať už v súčasnej dobe e, vyčerpávajúce údaje o tejto oblasti, to bolo predčasné. Vydáva sa tým e, nesprávny signál, ktorý by mohol poviesť k tomu, že sa budeme uberať nesprávnou cestou a že skutočne budú sa vytyčovať opatrenia, ktoré nie sú vyvážené práve v súvislosti s využívaním podnosvládskej pôdy. No a musíme venovať pozornosť tomu, aby sme eh, nevy, nevytvárali akési byrokratické eh, monštrum, ktoré je samoučelné a ktoré bude vytyčovať eh, také štandardy, ktoré, ktoré neprinesú ten ožitok, ktorý chceme mať a budeme nimi zviazaní. No a e, napríklad pri, e, má sa e, vlastne vykazovať, aký je obsah CO2 v, vo vzduchu a pritom sa dosť nesprávne posudzujú tieto výsledky z hľadiska z hľadiska polnohospodárstva. A my si uvedomujeme, že polnohospodárstvo je dôležité z hľadiska národného hospodárstva, z hľadiska rozvoja medzi iným aj vidieka. E, pokiaľ budeme vytýčovať určité e, e, cieľové hodnoty a určité záväzky, pre polnohospodárov, musíme si uvedomiť to, že samostatne hospodariaci polnohospodári, ktorí obhospodárujú len fliačiky zeme, len ťažko zvládnu tu je požiadavky výkazníctva, ktoré týmto vytyčujeme. E, hodnota úrodnej pôdy neustále rastie a preto aj, e, preto aj tí, ktorí stoja za ňou, e, budú rásť na svojej sile. Toto všetko musíme vziať v úvahu. Ďakujem pani Klas a teraz dáme slovo Boguslavovi Soníkovi. Jedna minúta. Ďakujem je veľmi eh, dôležité mať harmonizovaný systém pre eh, oblasť započítavania a potom aj eh, nahlasovania emisí. Musíme si uvedomiť, že ak koncipujeme nejaký právny rámec, mal by byť vyvážený. Keď sa e, rozhoduje o takomto nariadení, musíme e, vziať v úvahu e, tú rozmanitosť v členských štátoch a potom aj E, medzinárodné záväzky, ktoré máme. Mali by sme predchádzať duplicite pri výkazníctve a mali by sme sa vystrihať e, navyšovaniu administratívnych nákladov. Mali by sme e, neustále dbať o koherentnosť postupu a o primeranosť postupu nielen z pohľadu európskej legislatívy, ale aj medzinárodnej legislatívy. Prečo podporujem pozmenujúce návrhy k, tomuto, k tejto správe e, a medzi iným tie, ktoré spresňujú definíciu napríklad e, lesa a iných dôležitých pojmov. Teraz vstupujeme do spontánnej rozpravy. Pani Jordan, máte slovo. Ďakujem. Tento mechanizmus je e, čosi, čo rozhodne potrebujeme. E, práve z hľadiska potreby harmonizácie, pokiaľ budem, sa nám podarí harmonizovať tento systém, znížime e, záťaž, ktorý vyvolávajú tieto veci na národnej úrovni. Členské štáty E, e, sa snažia e, robiť úspory v oblasti tých administratívnych nákladov. Mali by sme poskytovať väčší objem prostriedkov na boje proti klimatickým zmenám. Preto súhlasím s tou časťou textu, ktorá hovorí, že všetky finančné prostriedky, ktoré sú vynakladané, by mali byť adresne vynakladané, veľmi cieľene. Ak hovoríme o investíciách, nestačí investovať len do rozvojových krajín. Musíme si uvedomiť, že členské štáty pri týchto investáciách môžu byť motivované aj inými cieľmi ako e, cieľ zniž, znižovania e, záťaže. Pán Mikolašek, máte slovo. Predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Vítam nový návrh e, nariadenia o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov, pretože včasné

E, takto získaný prehľad napomôže potom prijatiu konkrétnych opatrení na znižovanie emisií. ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Balčík. Ďakujem. Klimatická politika sa stáva kľúčovou pre rozvoj ekonomík v EÚ e, Ocitame sa v situácii e, e, narúšania hospodárskej súťaže a to dopadmi dumpingovej politiky z Ázie, z ďalekého východu. Im sa To, čo prebieha tam, je absolútne neporovnateľné so situáciou v EÚ. E A žiaľ, v dôsledku toho Európa už nie je konkurencieschopná voči ním. A viaže sa to na ceny energií. USA vďaka prílicovému plynu sa stali konkurencieschopnými v porovnaní s a azijskými krajinami. Nesmieme uvalovať e, e, neracionálne požiadavky na členské štáty. Ďakujem. Pán Feder, ďakujem. My zásadne nesúhlasíme s postupom založený na trhových silách, ktorý momentálne presadzuje EÚ v prípade skleníkových plynov. E, je e, veľmi kontradiktorný. Vidíme, ako funguje trh s, e, s emisiami CO2 a nie sme si spokojní. Myslíme si, že vykazovanie, zmeny vo vykazovaní týchto emisí neprinesú tie zlepšenia, ktoré e, sú e, tu načrtávané. Musíme, e, musíme skutočne prijať nové opatrenia týkajúce sa emisí a zachytávania týchto emisí v pôde musíme mať lepšie monitorovacie, monitorovacie mechanizmy. Preto potrebujeme eh, medzinárodný výskumný program, ktorý by sa venoval tejto problematike. To by bol to by bol eh, dobrý príspevok k tomu, aby sme preklenuli eh, medzery, ktoré máme vo vedomostiach v tejto oblasti. Pani Bašesku, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Znižovanie emisí skleníkových plynov, to je zásadné e, v Európe. Európska únia monitoruje pravidelne emisie a taktiež e, odstraňovanie týchto plynov, takže ja vítam e, snahu komisie zvýšiť platné normy, taktiež by sme mali uľahčiť rozvoj nástrojov na boj proti klimatickým zmenám. Takéto Takýmto nástrojom napríklad aj mechanizmus obchodovania s emisiami ETS. Rumunsko sa na ňom zúčastňuje 6 rokov a teraz e, e, pokrýva skoro 12 e, tisíc emisí. Je dôležité dosiahnuť ten cieľ zredukovať o 20 e, objem týchto e, emisí do roku 2020. Ďakujem. Týmto sa dostávame na záver. Pán Banky. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o znižovanie emisí skleníkových plynov, tak e, záväzky nezahraňujú využívanie pôdy a e, lesné hospodárstvo, čiže odvetvia e, LULU CF po anglicky. Dobrovoľné záväzky sú možné a preto sa národné právne úpravy veľmi líšia. Ja preto vítam to, že v tomto nariadení sa plánuje niečo nové v oblasti monitorovania a e, započítavania emisí. E, chcem však pripomenúť, že odlesňovania a zalesňovanie a ich e, nahlasovanie to môže byť e, nevýhodou pre niektoré členské krajiny, ako je napríklad Maďarsko Budeme musieť teda nájsť nejaké aspoň dočasné riešenie. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani komisárka Hedegard za komisiu. Ďakujem pekne. Stručne e, odznelú tu toho veľa pozitívneho, čiže tieto dva návrhy majú, zdá sa, podporu. Niekto na tejto strane hovoril, že je potrebné mať lepšie vedomosti. Ja s tým 100% súhlasím a preto naozaj je zmysluplné, aby sme teraz začali so započítavaním činností v týchto oblastiach, oblastiach LULUCF a viete, že potom bude e, potrebné pristúpiť k zníženiu dopadu týchto e, činností Takže je to iba naozaj prvý krok. Ale je to dôležité, pretože tým ďalším krokom bude e, volanie verejnosti po viac informáciách. Čo znamená, že e, by bolo rozumné podporiť to, čo je teraz na stole. niekedy na tých medzinárodných konferenciách eh, rozmýšľate, aký bude výsledok, ale myslím, že toto je veľmi konkrétny eh, výsledok. Niektorí sme boli v Durbane, pripravovalo sa to 15 mesiacov a potom je tu znenie medzinárodnej dohody a my teraz v EÚ sme pripravení z toho e, vypracovať európsku legislatívu a potom sa to začne uplatňovať a e, stanú sa skutočné e, zmeny. A je tu medzinárodná dohoda, čo znamená, že okrem nás to budú musieť uplatňovať aj iných. To je teda jeden príklad toho, prečo sa takéto niekedy zdlhavé medzinárodné rokovania oplatia a môžu dosiahnuť skutočnú e, zmenu. Takže toto je prvý krok. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podielali a dúfam, že zajtra sa parlament vyjadrí tak jasne ako dnes večer. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Arsenis na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. ja chcem, aby kolegovia presne vedeli, o čom budeme zajtra hlasovať. Činnosti LULU CF predstavujú úspory pre členské krajiny. Ak prejdeme na ďalší krok, teda k meraniu e, v týchto oblastiach, tak tu bude pozitívny finančný dopad v členských krajinách. Je to teda v našom záujme, aby sme všetci merali to isté a presne o to ide v tejto legislatíve. Najlepšie informácie sa získavajú na eh, mikroštatistickej úrovni. A ako povedala komisia, po roku 2020 budeme mať povinné eh, registrovanie alebo započítavanie činnosti v týchto oblastiach, ale čo sa stane medzi rokom 2013 a 2020, eh, je tu prípravná fáza a potom povinné započítavanie od eh, dnes až do roku 2020 členské krajiny budú musieť nahlasovať odhady svojich emisí z oblasti polnohospodárstva. Na konci tohto obdobia eh, nahlasia záverečný odhad. Čiže koncom roku 2020 budeme už mať jasný obraz o celom období za posledných 7 rokov. Takže to je naozaj prvý krok, ale rozhodli sme o tom spoločne v Durbane. Môžeme byť naozaj pyšní pretože EÚ týmito dvoma správami ukazuje, aká je odhodlaná bojovať proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne, pán uh, Arsenis a teraz pán Eichhout. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že môžeme ukončiť eh, túto rozpravu jasným prehlásením. Eh, je to malý krok, ale predsa len istý krok smerom k monitorovaniu. Ale musíme skonštatovať, že v tejto miestnosti, ako náhle ide o klimatické otázky, tak je dôležité ísť krok po kroku pomaly vpred, ale Európsky parlament klade veľký dôraz na klimatické otázky. E, ide nám o to, aby sme ako EÚ boli lídrom. E, sme však trošku starnúcim kontinentom, závisíme od dovozu, nemáme dostatok nerastného bohatstva, naše e, hospodárstvo bude pomalšie rásť ako v Číne alebo Brazílii. Naviac u nás je drahá pracovná e, sila a napríklad aj drahá elektrina No a všetci, ktorí hovoria, že musíme byť e, obozretní vo vzťahu so zvyškom sveta, sa mília. E, e, naša konkurencieschopnosť závisí od inovácií. Potrebujeme zelenú ekonomiku a preto je dôležitý výskum. Musíme mať vysoké ambície do roku 2020 vznikne tak možno až 6 miliónov pracovných miest, ak sa nám podarí znížiť tie emisie. E, inovácie sú silou Európy. Netreba ostať e, pasívny, treba ísť pomaly vpred, potrebujeme inovatívnu agendu a my ako parlament potrebujeme robiť e, viac a nielen sa obzerať dozadu. Ďakujem pekne. Týmto končíme túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o pol dvanástej. Teraz sa dostávame na ďalší bod.